že ochrana lesov je globálnou otázkou. Európska únia a členské štáty by sa mali touto problematikou zaoberať na svojom území. Napríklad vláda Maďarska to považuje za kľúčovú otázku, čiže podporu ochrany lesov, ako aj nové zalesňovanie mnohých plôch v Maďarsku. Ďakujem. Ďakujeme, pani Todd. A ďalšou rečničkou je pani Burkhardt na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Požiare v Amazónii to nie je len prírodné nešťastie, ale je to dôsledok ľudského konania, pretože sa tým e, vypálením územia tá poda stane polospodársky obospodarovateľnou a samozrejme chrániť ju, to bolo menej lukratívne. Takže naša spotreba, náš obchod, toto prispieva k takýmto krokom. Komisia síce hovorila um, o tom vo svojom oznámení o ochrane medzinárodných lesov, ale musíme naozaj konať. Pokiaľ to myslíme vážne, tak nemôžeme súhlasiť s dohodou s Mercosúrom, ktorá by neobsahovala záväzné ustanovenia ohľadom e, ochrany e, lesov, e, ľudských práv a taktiež rešpektovania Parížskej klimatickej dohody pretože zatiaľ to nemáme žiadne praktické účinky, to, čo máme doteraz. Musíme nesmieme, pokiaľ chceme zastaviť tieto klimatické e, katastrofy, tak musíme konať, musíme byť prekopníkom. Je treba e, vyjednať e, riadnu implementáciu ustanovení Parížskej dohody, pretože v piatok budú ďalej tisíce mladých ľudí na ulici, ktorí chcú vidieť, ako konáme, takže nesklame ich. Ďakujeme pani Burkhardt a ďalej bude hovoriť pani Ries na minútu. Ďakujem, veľmi rada. E, veľmi rada vidím, že vy predsedáte tomuto zasadnutiu. Vítam pána komisára, dúfam, že bude... E, viem, že to bude asi jedna z vašich posledných e, rozpráv s nami Hovoríme tu o jednom z najväčších požiarov na planéte, rozdúcháva to aj diskusie a nabíja to naozaj e, veľkým nábojom politické rozpravy. Obyvateľstvo v tej jednej oblasti sa dusí a celý svet tým trpí. Vidíme e, kroky prezidentov Bolsonára a ďalších. E, vidíme, že množstvo uhlíka sa dostáva do ovzdušia CO2 sa dostáva do ovzdušia, pritom po storočia je práve tento les e, vlastne miestom, kde sa ukladá CO2 množstvo produktov, kukurica, soja, meso, všetko sa e, vyváža z tejto oblasti. Jeden z desiatich produktov vedie k odlesňovaniu a sa spotrebováva v Európskej únii. Naše kroky musia byť primerané, musia byť transversálne, primerané e, situácii Treba vytvoriť určitú certifikáciu, label, aby sa identifikovali a podporovali e, produkty, ktoré viedli k nule, e, k nulovej miere odlesňovania. Ďakujem. Pani Rís a teraz bude hovoriť pani Tussan na minútu. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, kolegovia. E, Amazónia hor, horí a ten požiar e, to sa dotýka posledných barikád v klimatickej politike. Nejde tu len o požiare, ktoré sú spojené so suchami v krajine. Ide o ekonomické záujmy. V amazonskej oblasti sa vyvlastňuje, odlesňuje, zapaľuje e, len v prospech ziskov. Nepozerajme sa iným smerom, pozerajme sa na tých, ktorí sa to týka. Podniky e, sú mnohé európskeho pôvodu nie vždy sa musia držať pravidiel, nemusia sa riadiť žiadnymi e, pravidlami e, rešpektovania. Európske dve ropné spoločnosti nemusia ani rešpektovať vlastne Parížskú dohodu. Treba konať. Kedy už konečne Európa uzná e, pravidlá? Kedy sa uzná, že tu je naozajstná ekocída? Žiadam, kedy chcete hovoriť o životnom štýle, ktorý je kompatibilný s, našim, e, s našou planétou, aby planéta zostávala živá. Ďakujeme, pani Tusan. A teraz bude hovoriť pani Rego na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Amazonský prales horí. Planéta už nemá čas e, v tejto e, dobe a s tou vážnou ekonomickou krízou, ktorú máme, musíme konať radikálne. Už sa tu hovorilo o dopade tohto, e, týchto požiarov, strata e, biodiverzity, ďalej dopad na domorodé obyvateľstvo, ktoré prichádza o územie a okrem toho tu vidíme nekompetentnosť Bolsonára a jeho extrémne pravicovej vlády. Nie sú schopní vážne a seriózne čeliť tomuto problému pretože sa snaží asi rozdeliť koláč medzi oligarchami. Takže nemôžeme len posielať európske finančné prostriedky týmto ľuďom a nemôžeme dovoliť, aby išli do rúk fašistovi. Musíme sa pozrieť na dopad našho hospodárskeho modelu. Momentálne zástupkynia rada nás, rady nás požiadala o návrhy a Napríklad si myslím, že by sme nemali mať eh, dohodu s Mercosurom, nemali by sme masívne dovážať eh, meso a mali by sme sa vzdať tohto modelu, ktorý vykoristuje našu planétu a taktiež by sme nemali byť komplicmi tých, ktorí rozosievajú smrť. Ďakujeme. Pani Rego a chcela by som povedať nasledujúcu vec. Máme tu 20 žiadostí o slovo v rámci tejto diskusie. Všetky sú veľmi dôležité a máme tu toľko, máme tu ešte veľa e, žiadostí skutočne. Rada by som teraz prečítala mená tých, ktorým bude poskytnutý rečnícky čas mimo oficiálneho rečníckého zoznamu. Sú to nasledujúci. Um agius saliba auram eh, joveva eh, gallagher jones eh, ja konietzna ja valitettavasti te tulette muut Takže ja ten zvyšok z vás bude asi sklamaný, lebo vám nemôžem poskytnúť slovo. A teraz ďalšou rečničkou bude pani Bentele. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia poslucháči, správy a obrázky z amazonskej oblasti sú hrozné, to už povedal mnohí kolegovia predo mnou. A keď si uvedomíte, že les nehorí len v Južnej Amerike, ale aj v Kongu, e, v e, Sibí, na Sibírii a že sa tam vo veľkej miere odlesňuje, tak si musíme ako EU položiť otázku, čo môžeme urobiť, aby sme si zachovali tieto oblasti, ktoré sú dôležité pre skladovanie CO2. Moja odpoveď je, že EÚ musí hovoriť jednotným hlasom, rovnako ako pri vyrokovávaní obchodných dohôd. Musí EÚ v budúcnosti pri ochrane lesov položiť váhu všetkých svojich 28 členských štátov na to, aby sme ukázali e, svoju tvár, aby sme sa postavil za svoje názory, mm, to, čo týka rozvojovej spolupráce, tak tam musí ruka v ruke s európskou diplomáciou. Začíname teraz nové parlamentné obdobie, nová komisia taktiež začne pracovať. No a úprimne, mne tam chýba téma životného prostredia a ochrany e, klímy v prehláseniach fínskeho komisára, taktiež španielského Žefa Borela. Potrebujeme taktiež Green New Deal, novú zelenú dohodu, nie len na internej báze v EÚ, ale v globálnom meradle. Musíme tieto ustanovenia mm, jasne mať aj e, v, v rámci e, dohôd. Prosím, využíme nadchádzajúce týždne na to, aby sme vytvorili e, príslušný nový nástroj v tejto oblasti. Ďakujem pani Bentelem a ďalším reč, vašu rečničku bude pani Santuš. A chcem vás všetkých požiadať, aby ste sa pridržiavali pridaneleného času, pretože sú tu ešte ďalší, ktorým sme nemohli poskytnúť rečnícky čas, takže nie pani Santuš. Ďakujem. Pani predsednička, lesné požiare v amazonskej oblasti spôsobili, že sme sa pozreli nielen na rozsah e, tejto katastrofy v oblasti, ktorá je plúcami planéty, ale taktiež, aby sme uprali oči na stále horšie porušovanie ľudských práv v, tomto, v tejto oblasti. Vidíme skutočne, že tam eskaluje násilie predovšetkým v domorodých oblastiach. No a nemôže byť lahostajný, keď vidíme správy o vraždách rôznych lídrov, domorodcov a taktiež e, environmentálnych aktivistov. Taktiež e, Emre eh, Apa, ktorý bol v júli zavraždený, pani Ferreira, eh, Claudio Costa da Silva a ďalší. Toto musí byť eh, takým alarmom pre nás. Skutočne sa tam títo aktivisti zastrašujú, obťažujú. Je to stále horšie, takže musíme skutočne kategoricky reagovať my ako Európska únia. A zodpovední brazilskí politici chcú naďalej využívať e, túto amazonskú oblasť, e, chcú dať dispozícii e, ťažiarskému a polospodárskému sektoru a toto podporoval rôzne konflikty a taktiež to ohrozuje základné slobody domorodých obyvateľov. Európska únia nemôže ignorovať e, svoje záväzky ako záväzky svetového lídra. My musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme dispozícii, aby sme viedli dialog e, s vládou a musíme brániť amazonskú oblasť e, taktiež v rámci boja proti klimatickým zmenám a v rámci boja za ľudské práva. Ďakujeme. Pani Santuža a teraz bude hovoriť ďalej pani Karlsbrou. Pán, pani predsednička, amazonský prales horí, je to skutočne akutná kríza, je to urgentné pre celý svet. Brazilský prezident Bolsonaro už ukázal, že on sa nechystá chovať zodpovedne a brať to vážne a neberie vážne ani odlesňovanie. Práve naopak povedal, že by chcel odísť e, spoločne s Donaldom Trumpom e, z Parížskej dohody. Boli tu proti tomu už rôzne protesty pokiaľ chceme skutočne sa chovať zodpovedne voči klíme a chceme zaručiť, že budú uvedené do praxe ustanovenia Parížskej dohody, tak musíme sa pokúsiť zachrániť amazonský prales tak, ako sa nám len dá. Taktiež e, dohoda s Mercosurom je veľmi dôležitá pre nás aj pre Brazíliu, čo sa týka tých hospodárskych aspektov, ale taktiež nám dáva unikátnu šancu vyvíjať tlak na Brazíliu a môžeme využívať stratégiu cukru a biča. Toto je asi najlepší nástroj, ktorý máme v dispozícii, takže by sme ho mali využiť. Ďakujem. Pani Karlsbrou. A ako ďalej bude hovoriť pán Guerreiro na minútu. Ďakujem, pani predsednička pani ministerka, pán komisár. Údaje aj fakty sú jasné. Európska únia je zodpovedná za zničenie amazonského pralesa. My sme najväčším importérom polnospodárských produktov z tejto oblasti a druhým najväčším eh, importérom brazilskej soje, ktorá sa využíva eh, v krmivách, v Európe. Takže my tu v podstate pomáhame devastovať eh, amazonský prales a taktiež domorede kmene. Musíme byť odvážni, musíme šlapnúť na brzdu. A mňa by zaujímalo, či ste pripravení zmraziť dohodu s Mercosurom a prestať dovážať soju a meso z tejto oblasti. Je to ťažké, ale skutočne musíme to zastaviť, musíme prioritizovať biodiverzitu v amazonskom pralese a myslieť aj na domorodé kmene v tejto oblasti. Ďakujem, pán Guerreiro. A ďalším rečníkom je pán Wallis na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Produkcia hovedzieho to je bez pochyby najväčšou príčinou deforestácie amazonského pralosa. Takže pokiaľ chceme ukončiť toto odlesňovanie, tak je jasné, že musíme znížiť mieru importu brazilského hovedzia. Ale Európska únia chce zaplaviť naše trhy ešte viac eh, hovedzím a jahňacím, pardon, telacím mesom z Latinskej Ameriky. Áno, samozrejme, sú tu určité e, obmedzenia, ale je tu naďalej tlak na e, sektor produkcie hovedzieho. Taktiež tam niektoré oblasti pralsa boli nahradené sojovými plantážami. A toto vedie k tomu, že v podstate asi štvrtina e, ročného odlesňovania je spôsobená e, vytváraním pasienkov pre hovedzi dobytok. Potrebujeme e, kritéria udržateľnosti pre biopalivá, A myslím si, že skutočne bláznostvo, ako zatiaľ postupujeme, čo sa týka zmien pôdy. Ďakujeme pekne, pán Volis. A slovo má teraz pani Natali Kolenosterle. Pri našich obchodných výmenách máme určité zodpovednosti. Máme zodpovednosť aj za tento požiar, pretože prispievame k degradácii lesa kvôli produkcii soje a hovedzieho mesa. Európska únia nielen by mala e, silne diskutovať k tejto téme, ale mali by sme zaviesť udržateľné e, spravovanie a využitie lesa rešpektujúc dohody o klíme. Dnes v rámci nerešpektovania neexistujú žiadne záväzné sankcie. Táto otázka je rozhodujúca pri dohode s Mercosurom. Treba mať naozaj e, použiť určité ekologické záväzky a bariéry. E, tomu sa zaviazala i budúca predsednička komisie van der Leyen. Za to jej ďakujeme. To je, treba použiť pri rokovania. Treba chrániť spotrebiteľov, podporovať e, našich výrobcov, ale treba sa chrániť proti výrobcom zahraničí, ktoré znečistujú. Dnešné dohody nereagujú na tieto požiadavky a, a tým pádom nám to dáva zodpovednosť voči situácii v amazonskej oblasti. Ďakujeme, pani kolegyňa. A teraz má slovo Katlin van Bremt. Na jednu minútu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Zdravím vás, pán komisár. Som rada, že vás tu vidím. Je to skutočne dôležitá diskusia. Všimla som si, že naprieč politickým spektrom v Európskom parlamente. Skutočne sme pohoršení tým, čo sa deje v amazonskej oblasti a vychádzam aj z toho, že môžeme dosiahnuť jednomyselnosť v tom zmysle, že Európska únia musí vyceriť zuby, aby sme vyriešili tento problém. A sú rôzne spôsoby, ako to urobiť, ale jedna za, jeden zásadný spôsob, ako sa k tomu postaviť, je drasticky znovu premyslieť našu obchodnú politiku. Obchodná politika, ktorá by cieľodržateľného rozvoja skutočne zahrnul, zahrňala. A je treba, aby naša obchodná politika sa postarala o to, aby prestalo odlesňovanie. Toto sú, sú tu dôle, dva dôležité spôsoby. Na jednej strane sú to kapitoly, ktoré odhľadom udržateľného rozvoja, tie musia byť implementované. Ale my ako parlament môžeme tiež ukázať, že máme zuby napríklad tým, že dopredu, dopredu povieme, že odlesňovanie musí prestať No a spôsob, akým sa zaobchádza s ľudskými právami v Brazílii, to tiež sa musí zmeniť a toto musí byť súčasť našich budúcich obchodných dohôd, takže v nadchádzajúcich rokoch musíme ukázať skutočne zuby. Ďakujem. Ďakujeme, pani van Brent. A teraz má slovo kolegyňa Bilbao Barandika na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Vlna požiarov, ktorá e, sa prehnala e, tento rok e, amazonským pralesom a taktiež domorodými spoločenstvami, toto má dopad na nás všetkých Eh, má to mm, environmentálne a klimatické aspekty. Okrem toho, z hospodárskeho hľadiska je to hrozné, pretože to vyzerá, že je to eh, plánu, ktorý mal podporovať eh, neudržateľný rozvoj. Chcem povedať, že je tu dohoda, ktorú podpísala Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvador, Guajana, Peru a Surinam, kde sa ratifikuje záväzok týchto krajín v rámci systému medzinárodných dohôd, ktoré majú chrániť životné prostredie a preto všetky to hovorím o dohode z Paríža. Je to hnutie, prostredie, ktoré môže stimulovať e, politiku prevencie a znovu zalesňovania, tak aby sa zabránilo tomu, aby e, polnohospodárske e, produkty poškodzovali amazonskú oblasť, aby sa nedostal na žiadny trh vrátane európskeho trhu. Musíme skutočne ukázať svoju dôveryhodnosť a prioritizovať hodnoty a nie záujmy. Ehm, ďakujeme. A teraz má slovo Grace O'Sullivan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci sme sa dívali na tie hrozy spojené s požiarom v Amazónii. Je to v dôsledku Balzonárovho režimu. Je dôležité, aby sme konali v tom zmysle, že by sme mali znižovať produkciu hovedzieho dobytka. Uznesenie by malo reagovať na situáciu a som veľmi rada, že to nepôjde iba o e, obchodnú politiku, ale že sa práve zaoberáme problematikou e, odlesňovania a zalesňovania. Ilegálne aktivity by sa mali zastaviť a nebolo by správne, keby sa nenáležité obchodné dohody opúšťali túto e, snemovňu. Je dôležité, aby sme chránili taký ekosystém, ako je Amazonia. My si všetci uvedomujeme, e, že na mŕtvej planéte nie sú pracovné miesta Mnohým ide len o e, profit na úkor dobrých životných podmienok v Brazílii. Ja dúfam, že zaujmete odmietavý postoj. Áno, ďakujeme pekne. A teraz má slovo José Manuel Fernández. Jedna minúta. Ďakujem pekne kolegyne a kolegovia. Budeme potrebovať globálne koordinované aktivity, pretože kľúčovým slovom musí byť udržateľnosť. Rovnako budeme potrebovať solidaritu, musíme rešpektovať lesy Amazonie, je to obrovské teritorium, 9 krajín, samozrejme nie iba Brazília, tu v Európskej únii sme boli svetkami požiarov, takže mohli by sme byť príkladom pre zvyšok sveta. V mojej krajine e, sme to zažili v rovnakej miere. Mnohí ľudia v tomto období prišli, prišlo o život, takže Európska únia sa musí sústreďovať na prevenciu. To bude tiež kľúčový prvok a musíme e, spolufinancovať e, programy, aby sme zabezpečili, že v Amazónii sa budú zachovávať e, ľudské práva aj v tejto súvislosti. Ďakujeme pekne. Cezar. Teraz bude hovoriť Cezar Luena. Ďakujem, dobre popoludne. Dámy a páni, máme tu diskusiu o e, tom, ako e, sa ničí prales, ako sa ničí biodiverzita. Už to tu povedal zastupkynia rady my musíme byť e, lídrami, nemôžeme to rezignovať. Dajú sa zlúčiť súkromné záujmy, záujmy priemyslu s environmentálnymi záujmami v rámci udržateľného rozvoja. Chcete riešenia? Ja vám jedno dám. Niektoré produkty, ktoré e, sú, prichádzajú z tohto odlesňovania, tak ich treba obmedziť. My tu chceme spustiť boj proti predátorom, ktorí toto všetko popierajú, ale tento boj môžeme vyhrať, pokiaľ bude Európska únia lídrom, pokiaľ nerezignuje, pokiaľ budeme koherentní. Ďakujeme. Kolegyňa Luena. slovo má Elzi Katajnen na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Požiare lesov nám pripomínajú otázku udržateľného rozvoja e, v dohode s Mercosurom. Vidíme tiež dôležitosť Parížskej dohody pri realizácii dohody s Mercosurom musí platiť e, princíp udržateľnosti spolu so všetkými štandardami musíme vytvoriť predpoklady na to, aby sa všetky ustanovenia splnili. No môžeme to povedať aj vizavi Brazílii. Nový, nová komisárka sa tiež vyjadrila, že ide o udržateľné lesné hospodárstvo a o využívanie nových produktov z dreva. Využívanie, využívanie dreva je niečo pozitívne v tomto ohľade ale na druhej strane politika parlamentu vyžaduje viac koordinácie a je vždy účelné sa na to pozrieť detailne. Áno, ďakujeme kolegyňa Katajnen a teraz má slovo kolega Holmgren na jednu minútu. Ďakujem pekne. Minulý týždeň som mal šancu stretnúť sa s dvomi predstaviteľmi e, kameňov, kameňa, ktorí boli svetkami toho, ako sa e, ich e, sídlo zničilo. No teraz prezident Bolsonaro hrozí tým, že sa nebude držať Parískej dohody a zvýši práve ničenie lesov. To je jedna z najcitlivejších oblastí na našej planéte. Čiže nejde tu o to, aby sme importovali viac soje a mesa, keď to má taký hrozivý účinok je dôležité, aby sme vyvíjali nátlak na krajiny Mercosuru. Pýtam sa komisie, ako chcete zabezpečiť, že tieto krajiny si budú môcť vybrať medzi ochranou pralesa a nemať teda tú danú obchodnú dohodu. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo Alexander Bernhuber na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, od začiatku roka v oblasti Amazónie sa e, hlási, hlási, hlásia požiare na ploche 6000 m štvorcových. Už dnes 80 ploch odlesňovania sa použilo na účely poľnohospodárstva, vznikajú obrovské farby, ktoré sa nedajú porovnávať s našimi európskymi v prípade, ak sa Európa prizerá, ako sa e, ničí prales v Amazónii. Nemôžeme očakávať, že budeme dodržiavať klimatické ciele a budeme importovať napríklad meso z krajín Mercosur a vlastne naši poľnohospodári majú dostatok regionálnych výrobkov v dostatočnej kvalite a kvantite Brazílská vláda sa teda prizerá, ale keď to bude robiť ďalej, tak si myslím, že mali by sme zakázať import eh, hovedzieho eh, mesa, tak ako to už raz rada navrhla. Áno, ďakujeme. Pán poslanec Bernhuber a teraz Patrícia Toja na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Hory Amazonia, ktorá produkuje 20 kyslíka, ktoré dýchame, ničí sa biodiverzita v dôsledku odlesňovania požiarej, spôsobujú ľudia a lídry, ktorí vykoristujú e, e, tak ľudí ako zdroje Čiže kapitalizmus sa uberá milnou cestou. Ide totiž o to, že sa ohrozuje blahobyt a záujem všetkých, aj záujmy domorodého obyvateľstva. Takže blaho ľudí to znamená niečo, čo musíme premietnúť do našej vlastnej politike v EU. Ja sa pýtam, prečo nemáme odvahu zrevidovať aj dohodu s Mercosurom, tak aby sme tam mohli zakotviť záväzné kritéria udržateľnosti a pretože e, sa neodvážime povedať, e, že aj tu je možnosť uberať sa cestou rozvoja a my to musíme podporovať a prijať vlastný plán. Ďakujeme, kolegyňa Toja. A teraz má slovo Medz. Medzi rokmi 1990 a 2016 sme stratili 1,3 milióna štvorcových kilometrov eh, eh, pôdy. To všetko len prispieva, pokiaľ ide o zásobovanie potravinami. Do, dovážame geneticky manipulovanú soju, podporujeme masívne použitie pesticídov, len aby sme nakrmili naše zvieratá. Čo robí Európska komisia? Na jednej strane navrhuje stratégiu ochrany lesov, dokonca zalesňovanie. Na druhej strane však SP, SPP podporuje e, výrazný dovoz pot, potravín. Komisia nám navrhuje e, dohodu o voľnom obchode s krajinami Mercosuru. To len zhorší situáciu. Po celé týždne horí amazonská oblasť. A takže je tu i naša zodpovednosť. Buďme prosím koherentní a zastavme e, prístup k produktom, ktoré vznikajú odlesňovaním a prestaňme podporovať Bolsonaro pri jeho politike tým, že obetujeme e, agropriemyselnej oblasti tieto e, ideály. Ďakujeme kolegyni Mec a teraz má slovo na minútu kolegyňa Spiraky. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, my všetci v rokovajcej sieni voláme po ochrane Amazónie, pretože táto katastrofa je už taká enormná. Vláda Bolzonára nepokračuje s plánom pre udržateľný rozvoj. Ďalej dochádza ku zneužívaniu a tu sa zatvárajú oči. Je tu dohoda s Mercosurom a to je dôležitý nástroj na ochranu lesov v Amazónii. Je to predsa otázka dobrého obchodu. Je to otázka Parískej dohody a v konečnom dôsledku Brazília sa má zaviazať, e, konať. Áno, požiare už máme v Amazónii množstvo rokov, ale teraz máme prostriedok na vyvíjanie nátlaku. Kto porušuje Parísku dohodu, porušuje aj dohodu s Mercosurom. Ale E, nemáme natlakový prostriedok napríklad na Sibíri alebo v Indonézii. Musíme mať viac možností pre udržateľný rozvoj, aby sme pôsobili aj mimo Európskej únie. Kolegovia z GUE, kolegyni sa doberá mikrofon a teraz pani kolegyňa Mejecová. Ďakujeme pekne. Svet sa prizeral s hrôzou, plámeňom v Amazónii a v Rusku a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať v tomto, zostam, v tomto zozname. Je to odlesňovanie, ktoré sme doteraz nepozorovali. My sme sa priblížili vlastne ku klimatickej katastrofe. Predsa nejde iba o hry na Twitteri, E, sú ohrozené naše habitáty, ale my reaguje, reagujeme iba e, populizmom a predsa sú v hre aj životy nás a našich detí. Čiže ten spôsob, akým konzumujeme zdroje, je nepriateľný a musíme sa postaviť proti tomu. Podarilo sa nám to napríklad e, v prípade plastov, musíme zachádzať ďalej a Európa môže byť globálnym lídrom. Totiž ide o to, keď um, máme konať, um, tak ozaj uh, je e, na nás, aby sme to urobili teraz. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa e, Mecula a teraz kolegyňa Evren. Ďakujem pekne. Situácia v amazonskej oblasti je katastrofická ale odlesňovanie e, sa deje na celom svete. Netýka sa len Amazóna. E, od júla napríklad Indonézia takisto e, horí a je s tým spojené obrovské ticho. Toto, táto výrazné odlastňovanie súvisí s obchodnými dohodami, tak ako, tak ako je to tá s Mercosurom. Rozšírme tú rozpravu, treba mať Eh, naozaj eh, obchodné dohody, ale treba konať rýchle. Rozvojová pomoc je efektívnejšou pákou krátkodobého pohľadu. Lepšie sa dá využiť ako natlakový prostriedok na krajiny, ktoré zatvárajú oči pred odlesňovaním. Na záver by som chcela si pripomenúť poľnohospodárov, ktorí nemajú často na výber, eh, než používať les na, na svoje pestovanie. Takisto by sa mali e, snažiť, aby ich e, postupy e, boli vhodné a za to bolo aj vhodné odmeňovanie. Ďakujeme a teraz na 1,5 minúty kolega Warborn. Ďakujem. V lete minulého leta sme vnímali požiare aj v Švédsku. Podpora členských krajín bola pre nás rozhodujúca Poľskí priatelia nám pomohli e, v počte 136 požiarníkov. Veľký problém na celom svete pre ľudí a pre zvieratá sú práve požiare lesné. A veľmi dobre teda rozumiem, uvedomujem si, e, čo zažívajú e, Brazílčania. Vo svete však prebieha diskusia, že by sme mali prestať obchovať so Švedskom, alebo tá nenastanú takéto diskusie, že prestaňme obchodovať so Švedskom, lebo Švedsko e, malo požiare. Ne, nemožno využívať e, obchod, e, zneužívať takéto zámienky. Blokovanie dohôd o voľnom obchode to jednoducho nezahasí požiare v Amazonke. Naopak, Dohoda s Mercosurom bude viazať Mercosur a ďalšie krajiny, aby rešpektovali a implementovali Parížskú dohodu a smerovali k udržateľnému polnohospodárstvu. Treba používať tú metódu biča a cukru, aby sme naozaj umožnili vyšší rast a aby tovary a služby sa produkovali lacnejšie a tým podporujeme všetky člen krajiny, aby prispeli svojim dielom k urýchleniu Eh, ratifikácie čo najskôr. Ďakujeme kolega Warborn. Teraz postup každý aj spontánnych prejavov. Pani podpredsednička Hautala vám už povedala, že máme trojnásobne vyšší počet záujemcov, než je možné eh, dať slovo. Budeme tu mať len 7 rečníkov. Prvým je pán Ečveria. Mr. President, Commissioner Vella. Vážený pán komisár, pán predseda, na úvod snáď Uh, uvediem nejaké jednoduché skutočnosti. Uh, Amazonský prales produkuje 20 e, kyslíka v našej atmosfére. Viac než milión životov pôvodného obyvateľstva je ohrozených. Požiare uh, po 10 ročia spalujú prales 8 až 5 to je miera nárastu požiarov za vlády Bolsonára. Amazonská oblasť je jedin, e, nie je jedinou oblasťou, ktorá hojí. Nie sú to obyčajné požiare. Ničenie Amazonky, len zlý, rýchly celosvetové oteplovanie, celková teplota potom e, ničí biodiverzitu a pôvodný les, e, život v lesoch. A čo my robíme v situácii, keď horí, horí les? Nie, nemôžeme len sedieť so založenými rukami, musíme konať a konec sme mali už včera. Chcem požiadať komisiu, alebo spýtať sa komisie, aká je tu stratégia, čo bude robiť EÚ na to, aby sa bojovalo proti lesným požiarom, aké kroky a finančná podpora sa dajú poskytnúť na to, aby sa kontrolovali tieto požiare. Vielen Dank, Herr Kollege Agius Saliva. Ďakujem, to bola kolega Saliba, došlo k nepochopeniu, boli by ste neskôr prišli na radu. Teraz má slovo pán Ečeveria. Ďakujem, pán predseda. Dohoda medzi EU a Mercosurom je nepochybne najlepším nástrojom, ktorý máme preto, aby sme mohli chrániť amazonský prales. Pokiaľ Európska únia skutočne chce byť lídrom v tomto úsilí na globálnej úrovni v rámci boja proti klimatickým zmenám, tak e, musíme e, skutočne schváliť túto dohodu a ochrana amazonského pralesa e, je vecou nás všetkých, rovnako ako v iných oblastiach, v Ázii, v oceánii a sú tam určité ciele v tejto súvislosti, ktoré sú súčasťou cieľodržateľného rozvoja. Chcem povedať, že je e, veľmi dobrá dohoda, ktorú, ktorá bola podpísaná v meste Leticia v Kolumbii medzi šiestimi latinskoamerickými krajinami a v rámci ktorej sa hovorí o ochrane amazonskej oblasti. Avšak chcem povedať, že stanovisko pre, prezidenta Macrona, ktoré prejavil na poslednom samite G7, nie je vhodné pretože sa tam skôr hovorí o internej politike a jej cieľoch, ktoré ohrozujú mnohé e, ciele, ktoré boli dosiahnuté za 20 rokov rokovania. Dohoda medzi EÚ a Mercosurom je príležitosťou pre všetkých zapojených, nielen čo sa týka obchodu, ale predovšetkým čo sa týka environmentálnych aspektov. Ďakujeme kolegu e, e, Echeveria. Teraz hovorí kolegyň, po, pohovorí kolegyňa Joveva. spoštovani e, že nekaj časa poslušam. ďakujem pekne už sa tu e, dlhšiu chvíľu e, bavíme o tom, že Európska únia by mala byť príkladom, ísť vzorom v klimatických krokoch. Sme naozaj lídrom, to je asi pravdou, ale pravdou je i to, že na druhej strane Európska únia nemôže konať osamela Klimatické zmeny sú problémom globálnym a treba konať spoločne. Preto si myslím, že by sme mali e, diskutovať iste áno, ale to všetko by malo sa pretaviť i do krokov. Ja si myslím, že členské krajiny by nemali ratifikovať dohodu s Mercosurom, nemali by sme sa pozerať na E, e, na, na, e, nemali by to byť len slova. Je na čase, aby sme sa my menili ako ľudia, pretože ak sa my nezmeníme, je to koncom pre nás všetkých. Ďakujeme. A teraz má slovo kolegyňa Jones. Thank you. Ďakujem z času na čas verejnosť zachytí tieto problémy, problémy, ktoré sa týkajú všetkých nás, všetkých, ktoré vieme pochopiť. A požiare v amazonskej oblasti sú takým príkladom. Nie sú jedinými e, požiarmi. Treba sadiť stromy aj v Európe, ale zameranie sa na tú Amazonku e, e, nám umožní pochopiť určité dôležité veci ľudia e, v Európe e, chcú riešiť klimatické zmeny, e, biodiverzitu. Preto sa dávajú pozor na to, čo sa deje v amazonskej oblasti. Nie sme izolovaným ostrovom, sme prepojení a naše rozhodnutia pri spotrebe tu v Európe majú vplyv na svet, na miesta inde vo svete a ja sa bojím dopadov eh, dohody EÚ s Mercosurom ako mnohí iní. Myslím si, že úzkoprse záujmy eh, môžu byť eh, ohrozením pre naše životné prostredie. Nie e, som presvedčená tvrdeniami, že budeme mať nejaké páky za EÚ, než predtým vďaka tejto zmluve práve keď podpíšeme túto dohodu. Pozrite sa na e, históriu, čo nám ukazuje. 8 rokov e, e, trvalo, kým sa začali presadzovať dohody s, ko- s Južnou Koreou. Zdá sa, že to nie je len cukor a bič a je to všetko len cukor. Teraz je, má slovo kolegyňa Konečná. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, nemožno sa tu hrať na neviniatka. Téma odlesňovania je tu od roku 2017 keď som tu ja prezentovala správu tejto téme a tento parlament ju prijal. Prezident Bolsonaro však znamená skazu dnešných prelesov a vieme to už rok. Vieme, že EÚ najmä vďaka svojej zahraničnej politike, politike súčasťou problému odlesňovania. Predstieranie šoku naozaj nie je na mieste. Na mieste je klásť si otázku, prečo sme toľko rokov čakali na akčný plán komisie o odlesňovaní a prečo k dnešnej rozprave nemáme uznesenie. Predstierame tu trápne, že nás to zaujíma, ale to je tak všetko. Musíme sa jasne poznaviť, postaviť skutočnostiam. Sme svetkami ničení lesov a pralesov, bez toho nie je života. Toto nie je e, Notre Dame. Nesplnené e, sluby by tu môžu znamenať e, skazu. Skončíme s kecaním, e, skončíme e, e, rozhovory a buďme súčasťou e, riešenia. Ďakujeme. Teraz má eh, slovo kolegyňa Avram. Kolegovia, vážený pán predsedajúci, dnes hovoríme spoločne naprieč politickým spektrom odsudzujúc dramatické požiare v amazonskej oblasti. Eh, Skúsme však aj konať, pretože dnes eh, Európska únia môže robiť niečo konkrétne. Máme obchodné nástroje na vytváranie tlaku, mali by sme využiť. EÚ podpísala dohodu s Mercosurom a trvá na tom, že sa neznižia eh, ekologické štandardy, že princíp prevencie zabezpečí, že EÚ a Mercosur, krajiny Mercosuru budú naďalej chrániť životné prostredie. Ale teraz vidíme, ako sa drží do svojej časti dohody Bolsonaro. EÚ tvrdí, že bude rešpektovať biodiverzitu. Mali by sme počkať s dovršením tejto zmluvy, kým neskončia požiare minimálne a kým vyšetrovanie príčinov, príčin sa neuzavrú. Ak spaľovanie najväčšieho pralesa na svete nie je dostatočným dôvodom, čo bude treba na to, aby EÚ pozastavila túto obchodnú dohodu a rešpektovala e, do časť zmluvy o udržateľnom prostredí. Ďakujeme kolegyňa Avram. A na záver spontánnej rozpravy bude hovoriť e, kolega Keller. Um, Chcem povedať hneď z kraja, že vítam túto príležitosť Myslím si, že dobre, toto nie je ideologická diskusia medzi pravicou a lavicou. Bolsonaro je e, z pravice a, a vypaluje lesy a Morales je z lavice a taktiež vypaluje lesy. Treba hovoriť o férovom etickom obchode, ako chrániť našu planétu a samozrejme je jasné, že je ziskové momentálne vypalovať amazonský prales. Je to lukratívne vypalovať e, prales v podstate na celom svete, pretože sa snažíme e, uspokojiť komoditný trh. No a my naďalej importujeme v Európe kávu, aj soju z týchto častí sveta. Pokiaľ to tak budeme robiť, tak naďalej oni budú vypalovať prales. Takže povedzme si tu jasne, dohoda s Mercosurom, pokiaľ bude ratifikovaná, tak Európa v podstate tým podupe klimatickú dodu z Paríža, nie ostatní. My máme etické a morálne povinnosti, musíme trvať na tom, aby akákoľvek obchodná dohoda, ktorú podpíšeme, e, bola v súlade s ustanoveniami Parížskej dohody a musíme na tomto trvať predtým, než podpíšeme aj dohodu s Mercosurom. Ďakujeme. Ďakujeme. Kolega Keleher. Tým sme uzavrali spontánnu rozpravu. A na záver bude hovoriť ešte v mene komisie komisár Vela. Ďakujem. Pán predseda. Myslím si, že sa asi zhodneme na tom, že e, dažďový prales je zásadným prvkom zdrojov pre našu planátu a že to, čo sa deje v amazonskom E, pralese je skutočne veľmi znepokojivé. A toto v kontexte devastujúcich požiarov, ktoré zúria aj v iných častiach e, nášho sveta. Mnohí, aj s vami súhlasím, ste povedali, že je treba si robiť starosti a bojovať proti všetkým lesným požiarom kdekoľvek, či už je to v Angole, na Sibíri, v Artide, Subartide, v Strednej Afrike, v Východnej Ázii alebo v Južnej Amerike. Všetky tieto požiare v podstate nám ukazujú, že je tu urgentná núdzo krízová situácia, že treba bojovať proti klimatickým zmenám spoločne. Les je zásadný v tomto boji proti klimatické zmene a ochrana pralesa je súčasťou našej zodpovednosti, čo sa týka plnenia záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody. Väčšina rečníkov hovorila o dohode medzi EÚ a Mercosurom v kapitole, ktorá sa týka obchodu a udržateľného rozvoja. EÚ aj krajiny Mercosuru, vrátane Brazílie, prijali explicitný záväzok v tom zmysle, že sa budú účinne implementovať záväzky Parížskej dohody. Vrátanie záväzkov ohľadom odlesňovania a opätovného zalesňovania. Toto je posilnené iniciatívami zo súkromného sektora, ako napríklad moratórium na soju alebo záväzky e, v súvislosti s mesom v Brazílii, kde by sa nebralo do úvahy meso, ktoré je vyprodukované farmami, ktoré sa nachádzajú v odlesnenej oblasti. A ja by som chcel povedať, že táto obchodná dohoda je súčasťou celkovej asociačnej dohody, ktorá pokrýva dialog na tému ľudských práv a spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane environmentálnych a klimatických aspektov Európskej únii a Európskeho parlamentu. Tým sú poskytované dodatočné nástroje, na základe ktorých sa vedie dialog a na základe ktorých sa spolupracuje, aby sa zblížili naše trhy aj naši občania. Mnohí si robia obavy, v tom zmysle, že je treba si uvedomiť plné e, záväzky aj sankcie. Je tam taktiež e, kapitola, ktorá je komplexná v súvislosti s obchodom a udržateľným rozvojom, vrátanie aspektov environmentálnej ochrany a e, boja proti klimatickým zmenám. A taktiež je tam spomenutá implementácia Parížskej dohody. Komisia vytvorila rôzne nástroje a mechanizmy preto, aby sa mohlo zaručiť, že tieto záväzky budú rešpektované. A pokiaľ niektorá strana si nesplní svoje záväzky, môžeme sa uchýliť k mechanizmu riešenia sporov, ktorý bol vytvorený a prispôsobený e, tejto, týmto pracovným a environmentálnym aspektom. Musíme si vzájomne dôverovať, ale musíme zaručiť, že Brazília bude rešpektovať svoje záväzky, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody. Vrátane záväzok zo strany Brazílie, že do roku 2025 zniží svoje emisie CO2 o 27 v s rokom 2011 a taktiež je tam akčný plán na zastavenie e, legálnej e, deforestácie v brazílskej Amazóny. Taktiež my sme sa za EÚ zaviazali, že zredukujeme naše domáce emisie aspoň o 40 a to do roku 2030. Niektorí poslanci Európskeho parlamentu hovorili o tom, že by sme taktiež mali riešiť stránku dopytu v súvislosti s uvádzaním na trh produktov, ktoré vyplývajú alebo sú produkované v odlesňovanej oblasti. je kľúčové sledovať e, takéto produkty, ktoré sa dostávajú na európsky trh. My už máme domáce nariadenia, ktoré napríklad e, zakazujú e, predaj ilegálne vytínaného dreva a účelom tohto nariadenia je zredukovať ilegálne, eh, ilegálnu ťažbu dreva a dať spotrebiteľom lepšiu príležitosť sa informovať o produktoch, ktoré nakupujú. Čo sa týka domácich opatrení EÚ do budúcnosti vo vzťahu k produktom eh, z odlesňovaných oblastí, tak tu by som chcel spomenúť naše nedávne komunike ohľadom odlesňovania, kde sme oznámili mnohé nové opatrenia v tejto súvislosti opatrenia, ako napríklad posilnenie štandardov a certifikačných schém, na základe ktorých sa identifikujú a podporujú komodity, ktoré nepochádzajú z odlesňovaných oblastí a taktiež, čo sa týka strany dopytu, tak tam sú nové regulačné a neregulačné opatrenia na zvýšenie transparentnosti dodávkového reťazca produktov, e, ktoré e, sú z odlesňovaných oblastí alebo z oblastí, kde je degradácia e, lesnej pôdy. Taktiež chceme podporovať také aktivity, ktoré vedú k ku korporátnej zodpovednosti a k zodpovednému podnikaniu a taktiež chceme vytvoriť platformu zúčastnených strán v súvislosti s odlesňovaním, tak aby sa tam mohlo diskutovať medzi vládami, úradníkmi, obchodníkmi, mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. Na záver by som ešte chcel všetkým pripomenúť, že finálny text asociačnej dohody a jej obchodné aspekty budú predložené členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu na schválenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme komisár Vela a teraz na záver rozpravy v mene rady bude hovoriť eh, pani ministerka Tupurainen. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, na záver by som vám chcela poďakovať za túto veľmi užitočnú diskusiu ohľadom tejto urgentnej témy, ktorá sa nás dotýka všetkých. Všetci sme toho názoru, že je treba sa snažiť ako len môžeme, aby sme chránili naše lesy. Musíme zlepšiť opatrenia zo strany EÚ. V tejto súvislosti musíme naďalej eh, rešpektovať naše medzinárodné záväzky Mnohí z vás ste hovorili o obchodnej dohode s Mercosurom. Obchodná dohoda s Mercosurom obsahuje e, robustnú e, kapitolu v súvislosti s obchodom a udržateľným rozvojom, kde sú zahrnuté štandardy, ktoré sú ekvivalentné štandardom v iných dohodách. No a vychádzame z toho, že zvyšená miera obchodu by nemala byť na účel e, pracovných alebo environmentálnych podmienok. Naopak mala by podporovať udržateľný rozvoj Dohoda s Mercosurom obsahuje špecifický článok, ktorý sa týka klimatických zmien, kde sa strany zavezujú, že budú účinne implementovať Parížskú dohodu. Taktiež sú tam obsahnuté záväzky na boj proti odlesňovaniu. Avšak Rovnako ako tu v Európskom parlamente, ani diskusie na rade ohľadom dohode s Mercosurom ukázali, že budeme potrebovať čas preto, aby sme riadne preskúmali vyrokovanú dohodu a bude dôležité pre obe inštitúcie to, aby prebehla otvorná diskusia o tejto dohode, ktorá bude vychádzať z faktov. Taktiež by som chcela povedať, že potrebujeme politiku, ktorá bude otvorená, čestná, vychádzajúca z pravidel, taktiež bude inkluzívna a založená na hodnotách. Toto je zásadné pre fínske predsedníctvo. Mnohí z vás ste hovorili taktiež o tom, že je urgentné konať, čo sa týka klimatických zmien. Je treba konať, teraz je ten správny čas konať, nie niekedy neskôr správneho pohľadu e, musí Európska únia e, ísť vzorom, byť vzorom pre ostatných, takže potrebujeme mať ambiciozne ciele v súvislosti s e, klimatickou neutralitou zo strany EÚ do roku 2050. Takýto text musíme predložiť čo najskôr. Dámy a páni, musíme zachovať amazonský dažďový prales pre budúce generácie pretože už boli, bol tento prales veľmi poškodený, to mi je lúto, ale musíme sa sústreďovať na to, aby sme predišli ďalšiemu poškodeniu. Musíme chrániť naše lesy v amazonskej oblasti aj inde, pretože musíme chrániť aj svoje vlastné životy. Odlesňovanie je globálnou výzvou s mnohými komplikovanými aspektami. A z tohto dôvodu spolupráca na rade je zásadnou súčasťou úspešnej práce. A viac dôležitá než predtým je taktiež spolupráca medzi jednotlivými európskymi inštitúciami. A z tohto dôvodu tu všetci dnes sedíme. Ďakujem pekne ešte raz za vašu aktívnu účasť a taktiež za vašu pozornosť. Pekne, pani ministerka, tým končíme našu rozpravu. Ja by som teraz prerušil rokovanie na niekoľko minút.